Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Je 9 hodín 3 minúty. Rád by som vás privítal na ďalšom zasadnutí nášho výboru pre zahraničné otázky. Predtým, než začneme s hlasovaním, chcel by som privítať troch hostov. Nie som si však istý, či už sú medzi nami. Sú tu. Máme tu troch členov ukrajinského parlamentu ktorí nás e, navštívili. Vítam pani Oksanu Zeroid, pána Jegorova Zobojeva a pána Perziuka. Vítam vás v našom výbore. A teraz by sme prešli k hlasovaniu. Je to maratón. Myslím, že nám to bude trvať minimálne hodinu 15, takže všetci sa musíme sústrediť a dúfajme, že sa nám to podarí včas ukončiť. Prejdeme teraz k elektronickému eh, hlasovaniu v bode 10 eh, smerom k novému eh, obchodnému rámcu medzi EÚ a Tureckom. Spravodajkyňou bola pani Katy Piri. Chcela by sa spravodajkyňa vyjadriť. Vychádzam z toho, že nie, takže môžeme prejsť k hlasovaniu. Začíname. Všetci majú zasunuté svoje hlasovacie kartičky do zariadení. Vychádzam z toho, že áno, takže pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý 3, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu 2. Kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Teraz prejdeme k pozmeňovacímu návrhu číslo 15. Pýta sa pán predseda. Ideme ku kompromisu 3. Nie. Na mojom zozname by sme mali ísť k prvej časti e, pozmeňovacieho návrhu 15. To už bolo pokryté. Takže pozmeňovací návrh 15, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť za? proti, zdržali sa. To si radšej preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Končím a je to prijaté. Teraz kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz záverečné hlasovanie o e, návrhu stanoviska pod e, znení. Otváram hlasovanie, hlasujem elektronicky. Končím hlasovanie. Európa. Správa je prijatá. Gratulujem spravodajkyni. A no, teraz prichádza Montenegro. Ďalší bod. Hlasujeme o návrhu správy o e, správe komisie o e, Čiernej hore za rok 2016. Chcel by sa vyjadriť spravodajca. Dobre, ďakujeme, čau stanok. V tom prípade môžeme začať s kompromisom 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 51. 51, kto je za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Teraz 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmehoci návrh 77 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 96 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 104 za, proti, zdržali sa, to bolo zamietnuté. Kompromis 10. Chcete to skontrolovať? Dobre, preverujeme 104. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 127 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 135 za, proti, zdržali sa prijatá. 136 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 147 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatí 159 teraz za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Preverujeme 159. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Takže teraz 160 za, proti, zdržali sa prijaté, 161 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, 161 preverujeme. Otváram hlasovanie. Dvaja ešte spia. Končím hlasovanie. A je to tesnou väčšinou prijaté. 162 za, proti, zdržali sa, prijaté. 163 za, proti, zdržali sa, prijaté. 164 za, proti, zdržali sa, prijaté. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 166 za, proti, zdržali sa. Preberme si to. 166. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté 30 hlasmi e, proti 27. Teraz pán Kovačev, 167. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Sto 176. Pán Zovko, ktorý práve prišiel za, proti, zdržali sa, to je prijaté, 179 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Preverujeme 179. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 30 k 28 tesne prijaté. Kompromis 17, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 192 Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 193. Dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 194 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh číslo 3. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Štvorka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Otváram hlasovanie. kolegové prítomných, je to zamietnuté. 11 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. 11. Otváram hlasovanie. Jeden kolega ešte nehlasoval. Končíme. Je to prijaté 31 hlasmi za, 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté 15 za, proti zdržali sa zamietnuté 16 za, proti zdržali sa zamietnuté 17 za, proti zdržali sa zamietnuté kompromis 1 za, proti Pardon. Chcete si skontrolovať 14. To bolo už dávno, ale dobre. Takže pozmeňovací návrh číslo 14, e, pán Andrulakis, pani Doc, elektronická kontrola, otváram hlasovanie. Pán Fleckenstein, e, je jednoducho ešte skoro ráno. Končím hlasovanie. To bolo dosť zrejmé, nie? poriadku. Teraz kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, Prepačte, to odpadáva. Takže 24. To je vynikajúci pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Výborne ste hlasovali. 25 za? Proti? Zdržali sa? Toto si preveríme. 25. Otváram hlasovanie. Jeden hlas nám stále chýba, zabudte sa. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa, prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz Záverečné elektronické hlasovanie o návrhu správy po zmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Jeden kolega e, sa stále nezúčastňuje. Končím hlasovanie. A je to prijaté 51 hlasmi za. Gratulujem. Teraz prejdeme k navrhu správy o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko z roku 2016. Spravodajcom je pán Vajkl, chcel by sa vyjadriť, nechce. Môžeme teda začať hlasovaním. Pozmeňovací návrh číslo 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, Zdržali sa. Prijaté. Teraz kompromis 9. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 95. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 10 za proti, zdrželi sa, prijaté. 11, kompromis 11 za, proti, zdrželi sa, prijaté. 118 za, proti, zdržali sa, prijaté. 119 za, proti, zdržali sa, prijaté. 120 za, proti, zdržali sa, prijaté. 121 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz kompromis 13, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí 136 za, proti, zdržali sa, prijatá. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz časti 1, 160 jednotky, oddelené hlasovanie, dve časti, takže prvá časť za, proti, zdržali sa, to si preverme. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 35 za 25 proti. Teraz druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 17, kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijatí. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 18 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. 183, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, Zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 22 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 213 za. Proti. Zdržali sa. Toto si preverme. 213 Kovačev. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 36 za 24 proti prijaté. Kompromis. A 214. E, pán Kovačev, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá. 215. Kovačev za, proti, zdržali sa. To si preveríme. 215. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej 228 po šastiach. To si zažiadal spravodajca. <clears throat> Kto je za prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa druhá časť za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 2, 3, 1 za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 2, 3, 2 za? Proti? zdržal sa niekto, Príjima sa. 3 za, proti, zamieta sa. Kompromis 24 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 235 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 237 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 238 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 241 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 250 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si elektronicky 250. -ku. Hlasujme prosím teraz. The vote is closed. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie, prijíma sa. 251 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 252 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 253 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 254 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 25 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 259 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 26 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 27 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 283 po častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 284 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 28 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť 300. Hneď druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 301. Prvá časť za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Druhá časť za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 304 za, proti, zamieta sa. 315 za, proti, zdržal sa niekto. 315 si preveríme. Končím hlasovanie. Celkom jasný výsledok. 316 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 318 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. Hlasujme o 27. Končím hlasovanie. Príjima sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 29 za, proti, Zdržal sa niekto? To si preveríme. Hlasujeme o 29. Missing, two missing. Chýbajú ešte dvaja, traja. Zrazu sú všetci prítomní, príjma sa. 30 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 31 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 37 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 55 v dvoch častiach za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme druhú časť. The vote is closed. This... Zamieta sa. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. 67 za, proti, zdržal sa niekto. Príjima sa. 69 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 70 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 10 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si. Preveríme si desiatku. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 11 a 12, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 13 za, proti, Zdržal sa niekto? To si preveríme. 13 si preveríme. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz e, záverečné elektronické hlasovanie o návrhu správy. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijíma sa 54 hlasmi za, 8 boli proti. Blahoželáme spravodajcovi. You, you tell me this one. Ah, I have it. I have yes, the right one. Have yes. okay. Right, we come to the next item. Ďalší bod je návrh správy eh, o 26. správe komisie k Srbsku. Chce spravodajca niečo povedať? Zdá sa, že nie. A teda môžeme hneď prejsť k hlasovaniu. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Stržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 2. Za? Proti? Stržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 72. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 4. Za. Proti Zdržal sa niekto? príjima sa. 83 za. Proti. Zdržal sa niekto? To si preveríme. Preveríme si 83. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Tento hlasovací zoznam nie je správny, takže kompromis 6, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa ústny pozmeňujúci návrh číslo 2 na strane číslo 5 od pani Lunaček. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Kompromis 7 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 8 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 9 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 174 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 175 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 176 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. To si želáte preveriť. Preveríme teda 176. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 177 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 179 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 181 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. Hlasujeme pozmeňujúci návrh Castaldo. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Jasnou väčšinou. Kompromis 2 za, proti zdržal sa niekto. Príjima sa. Sto za, proti zdržal sa niekto. príjma sa. Kompromis 13 za, proti zdržal sa niekto. príjma sa. Kompromis 14 za, proti zdržal sa niekto. príjma sa. Pozmeňujúci návrh 228 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. 228 si preverujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Príjima sa. 229 za, proti. Zdržal sa niekto. Neveľmi ste hlasovali na ľavej strane spektra za. Proti? Zdržal sa niekto? Musíme si 229 preveriť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 130 za, proti, zdržal sa niekto. rovnaký problém. Ešte raz si musíme preveriť 230. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 243 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 244 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 245 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 246 za, proti, prijíma sa 247 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 249 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 250 za, proti, Zdržal sa niekto. Príjima sa. 251. 251 a 252. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 253 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 254 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kompromis 16 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 293 na strane 13, pán Kovačov za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 294 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 295 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 17 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 308, strana 14 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Kompromis 18 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 3, 2, 3 za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si 3, 2, 3. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 3, 2, 5 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Úvodné ustanovenia 17 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto. Blahoželáme. 20 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 22 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 23 za, proti. Preveríme si 23. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 24 za, proti Zdržal sa niekto? Toto i bolo zamietnuté, myslím si. 24. Hlasujme. Ešte traja kolegovia e, pozaspali. Končím hlasovanie. 30, 20, 30 28 prijíma sa. 25 kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 26 za. Zdrža- proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 27 za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 28 za. Proti? Zdržali sa. Zamieta sa. 29 za. Proti? Zdržali sa Preveríme si 29. Hlasujme, prosím. Ešte stále uh, jeden nedo- e, chýba. Zamieta sa. 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 31 za, proti, zdržali sa, príjma sa 32 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 33 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 35 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 36 za, proti, zdržali sa, zamieta sa Môžeme citácie od 1 po 10 urobiť en bloc? V poriadku. Všetky od pána Vilimského. Kto je za pozmeňujúce návrhy pána Vilimského? Za, proti, zdržal sa niekto? Všetky boli zamietnuté. Teraz 11 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 12 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 13 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 14 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 16 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz elektronické hlasovanie o návrhu správy v pozmenenom znení. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 55 za, 2 proti. V poriadku. We come to the next voting. Poďme na ďalšie hlasovanie. Návrh správy o správe Komisie o Kosove za rok 2016. Spravodajkynia, chcete sa vyjadriť? Alebo pán Panzeri? Áno, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel som len poinformovať, že e, skupina SND nebude hlasovať za kompromis číslo 4, keďže tento nezodpovedá základným požiadavkám e, logiky výročných správ, ktoré by mali e, zaznamenávať pokrok a nemonitorovať e, zastraným spôsobom e, situáciu v krajine Spomínalo sa to, že e, sa bude 5 e, e, štátov podporovať a sa to navrhlo zmeniť na perie na vedomie a to sa nám javí ako krok späť a preto naša skupina tento kompromis nebude môcť podporiť, preto som to chcel oznámiť kolegom. Ďakujem. Dobre, pán Panzeri, takže vy ste nám povedali, o, že strana SND nebude hlasovať za tento kompromisný návrh? Dobre, takže pani spravodajkyňa, pani Lunaček, nech sa páči. Áno, ja sa chcem vyjadriť. Včera, keď som to konzultovala s ďalšími skupinami, som dostala rôzne signály zo strany SAD, Hovorili sme o kompromise zo strany EPP, teraz som dostala zase iné signály zo strany SAD. To znamená, že obsah môjho pôvodného návrhu, k tomu chcem povedať len toľko, že sme to robili tak, ako už v minulosti, že sme sa pokúsili podporiť e, štáty. E, takže myslím si, že e, by sme mali hlasovať aj o tých ďalších pozmeňovacích návrhov. Spravedlňujem sa za Mm, tento chaos, ale je to tak, ako to je. Myslím si, že to môžeme vnímať pozitívne. Napríklad včera Bangladeš uznal Kosovo. Je to 114. E, štát, e, ktorý je súčasťou OSN, takže e, viac ako polovica. Myslím si, že aj tých zostávajúcich 5, ktorých nám zostáva, ktorí ešte Kosovo neuznali, by tak mali urobiť. Ďakujem. Dobre, takže žiadne ďalšie pripomienky, tak môžeme hlas- hlasovať. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47, 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 50 za, proti, zdržali sa. Poďme si to skontrolovať, 50 si skontrolujme. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 48, 80, takže veľmi jasne prijaté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, jasne zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijete. Teraz e, slávny kompromis 4. Aha, ešte nie. Ospravedlňujem sa. Pán Schaffhauser a pán Korvin Mikke. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 76, 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 79, 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82, 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kontrolujeme si to. Dobre, 82, 83. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Jasne zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Skontrolujme si to. Kompromis 4, poďme si to skontrolovať. Za. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. 27 za, 5, 25 proti. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 111, pán Paet za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujme si to. Ústny pozmeňovací návrh 3, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 30 k 31, takže je to zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 142 za, proti, zdržali sa, Skontrolujme si to. 142. Otváram hlasovanie. Ešte jeden nám chýba. Uzatváram hlasovanie. 38 za, 22 proti, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. 153 za, proti, zdržali sa. Kontrolujeme si to, 153. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 154 za, proti, zdržali sa zamietnuté 155 za, proti, zdržali sa prijaté 156 za, proti, zdržali sa prijaté 157 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 181 za, proti, zdržali sa, prijaté. 182 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 183 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 184 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 185 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 186 za, proti, zdržali sa zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 187 za, proti, zdržali sa, prijaté. 189 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 199 za, proti, zdržali sa. Skontrolujme si to. 199. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 28 za, 29 proti. 200 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 201 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 202 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 204 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 205 za, proti, Zdržali sa. To si skontrolujeme. 205. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 206 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatí. 15 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. A ideme na 297, 247, pardon. Kto je za? Proti, zdržali sa. To si skontrolujme. Zatváram hlasovanie a je to prijaté. 248 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 249 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 250 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujme, 250, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 251 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 252 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 253 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 254 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujme. 254, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. Dva, 5, šesť. Máme to rozdelené do dvoch častí. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 257 za, proti, zdržali sa, prijaté. 258 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté 259 za, proti, zdržali sa, prijaté. Mesto 60. Aha, to, takže sme hlasovali za 260, hovorí pán predseda. Len som si chcel preveriť, či ma vnímate. Takže teraz poďme na 261 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujme, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 269 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 270 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 271, 272, 273, tie boli rovnaké, takže kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 274 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. 278, 279 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 275 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 276 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 280 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 287 za, proti, zdržali sa prijaté. 289 za, proti, zdržali sa prijaté. 292, dve časti, časť 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Časť 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Skontrolujme si to. Dobre, 292, časť 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 293, pán Milan Mon za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 a 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 21 za, proti, zdržali sa, prijaté 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 24 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujme, 24 si skontrolujme, otváram hlasovanie.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 Proti. Zdržali sa. Opäť si to skontrolujme. 32. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 29 za, 28 proti. 5 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté 6 za, proti. Zdržali sa zamietnuté 7-8 za, proti, zdržali sa. Poďme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 9 za, proti, zdržali sa Zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Teraz sa dostávame k rovnakým pozmenujúcim návrhom 1, 2, 3, 4, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. Dobre, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Je to jasne zamietnuté. Takže prejdeme k elektronickému hlasovaniu k návrhu správy podľa úprav. Otváram hlasovanie. Ešte jeden hlas nám chýba. Zatváram hlasovanie. Návrh je prijatý. 40 za, 12 proti. So, shall we continue? information Vážení kolegovia, je 10 hodín 20. Pán Scholz ešte stále hlasuje. No, number 16 is okay. What we will do is... Takže čo urobíme je, že ehm, si prehodíme body 15 a 16, lebo pani Manesku je tu. Takže e, stanovenie kritérií a mechanizmov pre e, členský štát, ktorý je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu, eh, o ktorú požiadal eh, príslušník eh, tretej krajiny alebo človek bez štátnej príslušný v jednom z členských štátov. Takže iba pozmeňovacie návrhy týkajúce sa časti návrhu, ktoré obsahujú nejaké zmeny, sú prípustné. Slovo odovzdávame už pani spravodajkyni, pani Manesku. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Diskutujeme tu o dôležitom legislatívnom návrhu. Mm, zodpovedným gestovským výborom je výbor LIBE. My prispievame našim stanoviskom a ide o zmenu nariadenia, ktorá má e, predstavovať riešenie k najkontroverznejšej téme momentálne utečeneckej kríze. Máme e, návrh ktorý zdôrazňuje dva hlavné aspekty. Poprvé, hlavným cieľom tohto nariadenia je e, skoncovať s nelegálnym e, e, procesom migrácie a nahradiť ho legálnymi a bezpečnými spôsobmi, ako vstúpiť na územie EÚ v prípade žiadateľov medzinárodnú ochranu. A potom druhou časťou sú návraty pre tých, ktorí jednoducho nemajú právo požiadať o túto medzinárodnú e, ochranu, takže sú tu dva ciele, ktoré navrhuje e, dosiahnuť Európska komisia. Takže ide o e, to, že jediným spôsobom je teda požiadať o medzinárodnú ochranu a návrh komisie odráža aj, že EÚ má schopnosť aj mechanizmus vyriešiť otázky nelegálnej migrácie takýmto spôsobom. Z diskusí s kolegou, s kolegami e, vyplynulo aj teraz z diskusí, ktoré sme viedli, e, že je len o to, že EÚ momentálne e, nie je úspešná pri riešení tohto problému, ale tiež niektoré členské štáty žiadali o permanentný systém zdieľania bremena v tejto oblasti a iné boli za Eh, úpravy aktuálneho systému. Takže stále eh, tu máme veľmi eh, odlišné pozície členských štátov k tejto téme. Plne súhlasíme s tým, že je zrejme, že aktuálny text si vyžaduje značné zlepšenie a my e, musíme e, sa postarať o reformu aktuálneho systému, ktorý nie je e, dokonalý, nie je úplne funkčný, ako sa to ukázalo, keď nastala kríza. Poukážeme problematické aspekty Jedným je e, mechanizmus prerozdeľovania, e, je tam automatický charakter tohto a tým pádom e, sa nezohľadňujú skutočné okolnosti v jednotlivých členských štátoch a preto si myslím, že akýkoľvek návrh týkajúci sa pre rozdelenia medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o žiadateľov medzinárodnú ochranu, musí zohľadňovať špecifickú situáciu členských štátov a kapacitu každého z nich. Jedným z aspektov musí byť miera nezamestnanosti. V niektorých členských štátoch je táto miera nad priemerom EÚ. Pre ne by bolo dosť ťažké teda integrovať migrantov E, systém tiež vyvstáva e, z systému relokácií, ktorý e, ako taký tiež sa prejaví, že je dysfunkčný. Súčasťou je tu tiež finančná, sú tu finančné sankcie. Nemôžu sa e, od počiatku začať e, s e, takýmito poplatkami. Bolo by zložité predstaviť si správnu implementáciu tohto ustanovenia. Preto určité členské štáty si myslia, že dobrovoľný charakter a realistické kritéria predstavujú naozajstné riešenie pre úspešné vyriešenie tejto otázky. Tretím aspektom by bolo, špecific, by bolo špecifické kritérium pre um, príspevok solidarity. Pre 250 e, tisíc eur na osobu. Ja aj pani Wikström sme diskutovali o tomto. Výbor Libe má tiež problém s tým, e, aby sme akceptovali takto e, navrhované kritérium. Tiež nám nie je jasné, aké kritériá sa uplatnili na výpočet e, tejto e, e, pokuty, ktorá sa má stanoviť členským štátom a potom tiež sekundárne pohyby. Nepovažujeme momentálne riešenie za účinné. 13 členských štátov zdôraznilo už, že transfery vo všeobecnosti nie sú efektívne a indikovali, že sekundárny pohyb sa často pohybuje po tom, čo došlo k transferu. Takže nie je to presne to, čo potrebujeme pre úspech. Piatým bodom informačný systém ide o vytvorenie implementáciu eh, informatičného systému a systému automatickej eh, alokácie. Tu je veľa nejasných miest v tejto oblasti to si tiež vyžaduje objasnenie zo strany komisie a nariadenie hovorí o povinnom distribučnom kľúči, ani nie tak o riešení e, v prípade e, núdzových situácií. Po diskusiách, ktoré sme viedli, si myslím, že môžeme zlepšiť e, text aspoň z perspektívy výboru AFET treba eh, zohľadniť, že nediskutujeme iba o probléme Európskej únie, eh, keď ide o jasný mechanizmus pre príjmanie migrantov, ktorí si vyžadujú medzinárodnú ochranu a diskutujeme aj o problémoch eh, mimo EÚ, ktorým by bolo možno sa venovať v rámci výboru pre zahraničné otázky a to by sme mohli zlepšovať text. Teším sa na úzkú spoluprácu s mojimi kolegami, deňovými spravodajcami a tiež s komisiou, ktorá tento text navrhla. Eh, SVČ bolo veľmi otvorené, eh, DG eh, Home sa s nami však ešte nestretlo a neposkytlo nám tie potrebné objasnenia. Ďakujem Ramona Manesku za eh, odprezentovanie eh, vášho stanoviska. Teraz eh, budú mať slovo kolegovia, ako prvý pán Panzeri za SND. Ďakujem. Pán predseda, a ja súhlasím s pani Manesku, že pred nami je dôležitý návrh komisie, aj keď nie je dostatočný a e, adekvátny, neprekonáva štruktúrálne problémy migračného fenoménu. Ja sa budem e, v našej nastavujúcej práci sústreďovať na štyri body, ktoré považujem za dôležité, alebo 5. Prvým je mechanizmus e, prerozdelenia. V návrhu nám chýba solidárny prístup ktorý by konkrétne prerozdeľoval zodpovednosť v EÚ aj e, teda navonok. E, v zásade sa tam hovorí, že Dublin 4 e, hlavné bremeno ponecháva na členských e, e, štátoch, ktorí sú na hraniciach a prerozdeľovanie sa aktivuje až keď je tu bezproporčný e, počet žiadostí v týchto členských štátoch. Potrebujeme tu oveľa aktívnejší princíp solidarity. Po druhé, prípady nepripustnosti členské štáty na hranici ostávajú jedinými zodpovednými pre hodnotenie prípustnosti žiadostí teda v prípade, e, kedy e, došlo k e, sa tu hovorí aj o tretich krajinách, ktoré sú bezpečné a tretich krajinách tranzitu. Tu je dôležité diskutovať o tom, ktorá krajina je naozaj bezpečnou, hlavne pre etnické a náboženské menšiny. Tretia otázka, sankcie. Spomenula to aj pani Johannesku. My máme dojem, že e, táto intervencia úplne porušuje ľudské práva, pretože sankcie sa tu e, e zavádzajú preto, aby e, e, nedochádzalo k sekundárnym e, pohybom. E, ide o to, aby e, teda rešpektovali žiadatelia o pohyb, zákaz sekundárneho pohybu. Je tu riziko, že stratia všetky e, materiálne práva, ako aj napríklad zdravotnú či sociálnu starostlivosť. Toto je dôležitý aspekt z ľudskoprávneho pohľadu, treba to zhodnotiť. A potom k tým ďalším pracovným e, hypotézam musíme sa zaberať alternatívnymi kanálmi podávanie žiadostí cez veľvyslanectva napríklad Mohlo by to byť užitočné, ak sa chceme vyhnúť týmto nebezpečným cestám, na ktoré sa vydávajú tí, ktorí unikajú pred konfliktami. Keby bolo možné žiadať e, o azyl priamo na veľvyslanectvách alebo konzulátoch členských štátov v tretich krajinách, e, situácia by sa mohla zlepšiť. A potom ochrana detí a mladistvých, týmto by sme sa tiež mali e, silnejšie zaoberať. Treba E, sa vyhnúť tomu, aby nedochádzalo k transferu e, detí, pokiaľ to nie je v ich e, záujme. Ale chceme spolupracovať na tom, aby sme vybudovali prvky, ktoré môžu byť užitočné z pohľadu nášho výboru. Ďakujem. Grazie. Next speaker is... Ďakujem teraz pani eh, Altmans z eh, skupiny ALDE. Ďakujem pekne kolegovia, všetkým prajem pekné dopoludne. Myslím, že od roku 2014 všetci vieme, že Európa čelila bezprecedentnej migračnej kríze. Všetci vieme, že v roku 2015 milión 200 tisíc ľudí požiadalo medzinárodnú ochranu v našich 28 členských štátoch a minulý rok milión 175 tisíc E, šéfovie štátov a vlád majú veľkú zodpovednosť e, za to, e, že nesprávne reagovali na túto krízu, nepredvídali ju a nezorganizovali nejaký zorganizovaný tok. Doteraz to teda bolo úplne neorganizované a tento chaos viedol k strachom v členských štátoch chýbal tu e, globálny manažment a to viedlo k tomu, že každá členská krajina sa to snažila riešiť po svojom. E, mne to je len hlboko ľúto e, treba, aby Európa začala konať, pretože už stratila príliš veľa času. Potrebujeme tú harmonizovanú európsku politiku k azylovému právu a to neliehavo. Európa Eh, musí sa zaoberať svojim azylovým právom, zreformovať Dublin, eh, zabezpečiť eh, bezpečné prístupové cesty pre sírskych učencov a zabezpečiť aj solidaritu s členskými štátmi na hraniciach. Preto návrh Európskej komisie pre reformu spoločného azylového systému ide správnym smerom, avšak Európska komisia mohla byť ambicioznejšia v dvoch oblastiach, myslíme si, ktoré by som tu chcela spomenúť, aj keď tieto priamo nespadajú do kompetencie nášho výboru. Poprvé k mechanizmu relokácie. E, to, k čomu dochádza dnes v Taliansku alebo Grécku, to, je, e, to sa týka všetkých a nielen týchto dvoch e, krajín. Väčšina migrantov a utečencov končia v týchto krajinách iba z geografických dôvodov, pretože tieto krajiny sú na bránach Európy. A ďalší bod otázka e, e, e, detí bez prievodu. Treba tu vytvoriť cielené opatrenia. Musíme skoncovať s prístupom v všetkých štátoch k týmto deťom. Nerešpektujú sa tu medzinárodné práva detí, bezpečnosť ani dôstojnosť. Ja som minulý týždeň Eh, navštívila Dunkirk a to, čo som tam videla, úprimne povedané, musím povedať, eh, keby som sa ja správala doma k môjmu psovi tak, ako sa tam správajú k deťom, myslím si, že eh, ochrancové práv zvierat by mi klopali na dvere a hovorili, že to nie je akceptovateľné. Choďte sa tam prosím pozrieť, pán predseda, to je neuveriteľné, čo tam uvidíte. A je to oficiálny utečenecký tábor ale to len tak bokom, ale naozaj som sa chcela s vami o to podeliť, pretože to, čo som tam videla, bolo strašné. Eh, podporujem správu kolegyne Manesku, avšak predstavím určite pozmaňovacie návrhy za účelom posilnenia návrhu komisie, obzvlášť eh, k eh, otázke bezpečného prístupu pre migrantov a tečencov. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k pani Valero za zelených. Ďakujem pekne. Dublin je niečo, čo naozaj treba zmeniť. O tom už dlho diskutujeme, pretože jednoducho nikdy vlastne nefungoval dobre a teraz už vôbec nie, keď tu máme tento veľký e, prílev migrantov, ktorí prichádzajú do EÚ v posledných rokoch. Ale chcem navrhnúť aby sme sa zaoberali týmto tzv. Eh, prerozdelením eh, bremena. To, že to má byť dobrovoľné, tomu neverím. Musíme naozaj eh, to zabezpečiť pre rozdelenie zodpovednosti. Hovorila by som o bremene, ale o zodpovednosti, ktorú všetci spoločne musíme niesť. Je to naša povinnosť, povinnosť prijať žiadateľov o azyl, preskúmať ich žiadosti, takže nejde tu len o bremeno, ale o zodpovednosť a preto to musíme odraziť aj v našom jazyku, ktorý používame, takže nehovoríme o bremene, ale o zodpovednosti. Ja si myslím, že tento systém sa musí stať povinným pre členské štáty, Ide to ale aj ruka v ruke s um, primacími uh, schopnosťami, ktoré musia fungovať členských štátov. Musí to byť dobrý systém pre preskumávanie žiadosti vozidla. Aj tu sú veľké problémy dnes, nie vo všetkých členských štátoch. Tieto systémy um, správne fungujú. Ja mám trochu ťažkosti Mm, prepojiť to, toto stanovisko, respektíve túto otázku s našou činnosťou vo výbore AFED, pretože nariadenie Dublin sa zaoberá silne tým, čo sa deje vo vnútri Európy, ako sa preozdeľujú migranti a menej súvisí s tým, čo sa deje mimo Európy. Ale ako už povedali ostatní, je to E, potrebné, zaoberať sa celým azylovým balíčkom a e, tu vyvstávajú mnohé návrhy. Parlament veľmi e, silne vystupoval voči rade aj na trialógu a zasadzoval sa za zmenu nariadenia e, o víza, Chceli sme vytvoriť humanitárne víza, aby ľudia na ceste k nám nemuseli e, zomierať, nemuseli sa topiť e, v Sredozemnom mori, aby mohli žiadať o víza na veľvyslanice. Nedostali sme sa v tejto otázke ďalej, diskutujeme o tom už veľa rokov. Ale ja myslím, že toto je práve dôležité, aby aj sme zohľadnili to, čo sa deje mimo EÚ. No a otázka tretich štátov tu tiež nevidíme e, bezpečné štáty za e, hranicami EÚ často a musíme myslieť na to, Ehm, že treba rozlišovať medzi hospodárskymi migrantami a e, utečencami. V mnohých prípadoch e, tu ľudia spadajú do oboch kategórií. V prípade mladých afgánskych mužov, ktorí prichádzajú sami, alebo dievčatá, ktoré e, cestujú samé, sú často vnímané ako hospodársky utečenci a E, sú vracania. Možno sa e, pošlú do Grecka, tam sa preskúma, či e, majú dostať azyl alebo nie a potom sú odtiaľ posielni do Afganistanu. Musíme sa zaoberať tým, či tento postup je správny. Takže ako e, nakladáme s ľuďmi, ktorí sú e, navracaní e, späť. Musíme teda vidieť veci v súvislostiach. My sme predsa výbor AFED a aj takto, z tohto uhla pohľadu by sme sa mali zaoberať pozmeňovacími návrhmi. Posledným rečníkom je pán Epipideos. Ďakujem. E, Nie je pochyb o tom, že e, spôsob, akým čelíme tejto vlne e, regulérnych i neregulérnych pristahovalcov v EÚ a azylový systém nie sú e, účinnými nástrojmi. Nepochybne v tejto veci sme neboli e, úspešní. Napriek tomu treba e, dojasniť niektoré veci, ak chceme tento neregulárnym pristahovalcom čeliť. Nemôžeme všetkým týmto migrantom neregulárnym poskytnúť azyl. Predovšetkým e, v krajinách ako Taliansko a Grécko je táto situácia nezvládateľná. Samotný pojem azylu a štatútu a udelenia azylu by sa mal pridelovať len tým, ktorí sú skutočne prenasledovaní a skutočne riskujú, e, že budú týraní či zavraždení, keď sa vrátia. Toto treba naozaj dobre e, odlíšiť je tiež potrebné, aby všetky členské krajiny dokázali solidaritu, pokiaľ ide o hraničné krajiny, teda Taliansko a Grécko. To je dôležité sa práve na tomto dohodnúť. Treba konať rýchlo, treba dobre e, distribuovať týchto žiadateľov o azyl, imigrantov a utečencov do všetkých e, členských krajín na základe spravodlivého postupu kvót. Ak sa e, e, nie, tak sa bude diať politika zo pár dobrých Samaritánov, niekoľkých krajín, ktoré to akceptujú, a potom iné krajiny, ktoré na svoje tyre, tý, národné územie nechcú prijať ani e, jedného človeka členské krajiny, ktoré poskytnú e, asilové práva, by ale nemali konať z, zo svoj vôle a čakať až e, do chvíle, kým e, im pre, z hraníc, vonkajších hraníc EÚ presunú utečencov. Toto jednoducho nemožno e, porobiť individuálne za tie krajiny, ale treba postupovať podľa spoločného postupu. Ďakujem. Ďakujeme. Snáď ešte niekto ďalší by chcel pohovoriť. Nie je tomu tak. A preto vám teda pripomeniem, aký je e, harmonogram predkladanie pozmejúcich návrhov. Lehota je 3. E, marec a, a 10. 11. budeme asi v fete aj hlasovať. Vrátime sa teraz k našemu bodu programu číslo 15. Pod, e, teda spravodajca pán Scholz je prítomný. Ide o vyzdvihnutie veľmi dôležitého, čoraz dôležitejšieho vzťahu medzi Mongolskom a EÚ. Obe, e, e, obe strany majú partner, dohodu o partnerstve. Ten, v Štrasburgu bola minulý týždeň e, dohodnutý protokol k rámcovej dohode e, o spolupráci medzi krajinami. Dnes budeme krátko hovoriť o doplňujúcom protokolu, kde pristupuje k tomuto dohovoru Chorvátska republika. V tejto súvislosti dávam slovo pánu Šulcovi ako správodajcovi. Ďakujem. A e, ďakujem za pochopenie i v tom, že som e, musel hlasovať vo výbore INTA. Len na úvod k tejto zložke veľa povedať nemôžem k slovám, ktoré ste povedali vy na úvod, že totiž po úspešnom hlasovaní v k pozícii parlamentu, pokiaľ ide o, o dohode o partnerstve a spolupráci so Štrasburgu, musíme nájsť určitý konsenzus, pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa teda Eh, Chorvátska, aby pristúpilo k tejto dohode. A tu by som odporúčal výboru AFET ako spravodajca, aby sme eh, dali náš súhlas k tomuto postupu na základe eh, návrhu príslušnej pozície z, z rady. Ďakujem. Ďakujeme vám. Chcel by niekto z iných politických skupín k tomu niečo povedať? Nie je tomu tak. Žiaden z tieňových nič povedať nechce. A tým pádom e, poviem, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 12 hodín na poludnie 3. marca a hlasovanie bude buď 20. alebo 21. marca. V pléne sa bude hlasovať v máji. Ďakujem vám. Tým pádom sa teraz dostávame k bodu číslo 17. Rozpočtové pravidlá, ktoré sa stiahujú na všeobecný rozpočet únie. Je to len na posúdenie e, stanoviska AFETu. E, tý, ide o finanč, finančné nariadenia, o ktorých tu hovoríme. Veľmi zložitá technická zložka. Pre AFET takisto dôležitá, pretože finančné nariadenia často e, určujú, v ako vo vonkajších vzťahoch dokážeme efektívne a rýchlo konať. Preto je veľmi vítané, že hlavné ciele tejto revízie sú flexibilita a zjednodušenie. A ak je to možné, slovo by som udelil pánovi Kristeovi, našemu spravodajcovi, aby odprezentoval. O tu ste, prepášte. Ďakujem. pokiaľ ide o AFE, tak naše spektrum kompetencií je obmedzený pri tomto nariadení, ale viete, viete, že to je pre náš e, výbor rozhodujúci materiál, pretože tu sa ovplyvňuje účinnosť krokov únie vo vonkajších vzťahoch. Celkovým cieľom revízie finančných, finančného nariadenia je koherencia, zjednodušenie pravidel, a zvýšená flexibilita e, spravovania rozpočtu. Ak sa pozriem vo všeobecnosti na tento návrh, sú to priority, ktoré zdieľame. Verím, že sa zhodneme na skutočnosti, že treba zjednodušiť pravidlá a súčasne e, e, urobiť flexibilnejší manažment pravidiel. Je to dôležité vo vonkajších vzťahoch, Flexibilita a zjednodušenie by však e, e, nemali byť na úkor e, hodnôt a princípov EÚ, po druhé tiež transparentnosti, zodpovednosti a úlohy Európskeho parlamentu a po tretie potom špecifických cieľov terejších nástrojov EÚ im pridelených. Keď sa pozrieme na oblasti, kde sa bude zameriavať AFED, teda oblasti pre nás relevantné. Poprvé, jedna z oblastí je, sú externé finančné nástroje, akékoľvek nástroje, ako je DCI, IPA, e, predpisy a e, k tomu e, nástroju flexibility. Chceme, aby sme sa vyhli tej nesprávnej dynamike, kde 10 už tých aj tak obmedzených zdrojov by neboli e, e, pridelené a tým pádom by sa nemohli prenášať ďalej. Ďalej, ako pridelovať e, a komu. Pre nás druhá oblasť e, sa týka trastových fondov, a takisto nás zamestnáva zodpovednosť a transparentnosť. Sú tu, vyvstávajú tu dôležité otázky. Úloha Európskeho parlamentu je osobitne dôležitá v tejto súvislosti. A potom sa pozeráme tiež na oblasť obstarávania v oblasti zahraničnej politiky. E, spoločná bezpečnostná politika si vyžaduje e, určité modifikácie a to sú tie zmeny, ktoré sme my zaviedli Toľko som chcel povedať dnes, eh, aby sme sa pohli v tejto problematike. Verím, že eh, ten návrh nám poskytuje dobrý základ. pokiaľ ide o eh, priority k, tej, k tejto zložke. Toľko z mojej strany. Teším sa na feedback a vklady z vašej strany. Ďakujeme, pán podpredseda, za vašu prezentáciu. Teraz slovo dám kolegom. Prvý sa prihlásil pán Preda. Ďakujem pekne. Som spokojný, e, pretože diskutujeme o revízii pravidiel finančných e, predpisov týkajúcich sa všeobecného rozpočtu EÚ. Hoci z 60 členov našeho výboru sú tu dnes len 10, i tak je dôležité e, o tom hovoriť e, tu v, tej, v tomto výbore. Ja som bol spravodajcom e, k rozpočtu za náš výbor a táto revízia naozaj má uvoľniť trošku pravidlá, aby sa prispôsobili realite v vonkajšej služby. Teší ma, že návrh komisie e, hovorí o flexibilite pre vonkajšiu službu. Ukazuje sa, že potrebujeme určitú flexibilitu, aby sme konali efektívne. Treba sa pozrieť na to, kde potrebné zdroje budeme hľadať, aby sa zvýšila flexibilita. Treba e, sa opierať o zdroje e, pridelované k E, kandidátským krajinám. Nechceme znížiť naše angažmá dlhodobo, pokiaľ ide o riešenie existujúcich či potenciálnych kríz. Treba sa zamýšľať nad tým, aký je najlepší spôsob zvýšiť flexibilitu, ale súčasne zachovať našu mieru angažovanosti v týchto krajinách, aby sme neobetovali to susedstvo. To podľa mňa je dôležité E, taký je môj postoj a tiež chcem upriamiť e, vašu pozornosť na komentáre súdneho dvoru, ktorý sa domnieva, že tie opatrenia e, z, len skomplikovali pravidla a nepriniesli želanú flexibilitu. Druhá vec, kde treba ešte trošku sa zamýšľať nad lepším spôsobom fungovania, a to sú tie tzv. trust fundy, tu by sme mali podrobne analyzovať e, ich dotrajší úspech, kým sa e, vrhneme do e, modifikácie ich štatútov. A samozrejme, že na záver chcem poďakovať pánu spravodajcovi, pánu Kristia za jeho pozmeňovacie návrhy, ktoré idú práve tým smerom, ako som práve bol avizoval. Ďakujem. Ďakujeme pánu Predovi. Ďalším rečníkom je pani lusing. Ďakujem pekne. Pripúšťam, že nie všetkých 250 e, strán nariadenia som e, spracovala a preto e, spravod, pánu spravodajcovi chcem poďakovať za jeho predložené návrhy. Vedeli by sme niektoré z nich podporiť, hlavne pokiaľ ide o flexibilita výdavkov, e, vonkajšie finančné nástroje. Tu podporujeme váš, váš odhad, takisto pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu e, trastových fondov. I tu e, vás ako Guengel vieme podporiť. Kritickejší sme však, pokiaľ ide o všeobecné hodnotenie týchto fondov. Tu by som predovšetkým chcela e, vyzdvihnúť e, fond e, African Peace Facility, kde ide o financovanie vojenských školení. Tento trastový fond by sme najradšej škrtli. Pokiaľ ide i o parlamentnú kontrolu tohto fondu, nie je zaručená a to práve váš, váš návrh číslo 6 pravdepodobne e, nezmení. Preveríme, či tu vieme byť konkrétnejší. Pokiaľ ide o e, civilné e, nasadenia e, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike, tak to slovo civilný je tu zavádzajúce práve napríklad pokiaľ ide o výzvy, výcvik e, policistov, kde sa, to, kde sa to vníma ako civilné prostriedky, no už tak z nášho pohľadu e, možno hovoriť minimálne o paramilitantných zložkách. A flexibilita a prenesenie, pokiaľ ide o rozhodovanie na civilné operácie, e, nedokážeme to na 100% podporiť, a to dokonca ani vo výnimočných prípadoch do 15. marca potom predložíme naše pozmenujúce návrhy. Ďakujeme vám, pani kolegyňa. Chce ešte niekto ďalší vystúpiť? Nie je tomu tak? A v tom prípade vám oznámim, že lehota na predkladanie pozmiecich návrhov je 14. marec na poludne o 12. hodine. Hlasovanie e a fete bude 11. apríla. Ďakujem vám. A teraz prechádzame k bodu číslo 18, kde ide o debriefing týkajúci sa služobnej cesty delegácie výboru AFED do Indie, ktorá sa uskutočnila 21. A 24. až 24. februára 2017. Kolegovia, táto e, misia E, e, mala 6 členov. Pán Preda bol prítomný, pani Zovko, pani Nina Gill a pán Jo Leinen a pán Pejt. Pán Bašír, ktorý sa mal k nám pripojiť, e, nedostal včas vízi, indické víza. Je to poľutovania hodná skutočnosť. To som e, avizoval i našim indickým partnerom. Naša cesta vlastne bola už e, následnou po bruselskom samite EU-India, e kde ide o naše strategické partnerstvo a prehlbenie jeho parlamentného rozmeru. Stála delegácia pre Indiu a tiež výbor pre vnútorný trh vyslali delegácie paralelne do Indie a tým pádom sa mohli e, riešiť e, viaceré témy a zasadnutia som prebehli s viacerými partnermi. Verím, že naša delegácia priniesla e, plody ale rozpravy v Deli boli často e, zložité s vysokými predstaviteľmi vlády, indického parlamentu i predstaviteľia diplomatického zboru a občanskej spoločnosti, taktiež predstaviteľia e, rôznych think tankov. E, nie všetky požiadavky o stretnutie ak Indovia akceptovali, aj tak sme mali možnosť stretnúť sa s predsedom e, zahranično-politického výboru e, indického parlamentu, pánom Taruom a ďalšími členmi výboru. Pán Doval, národný poradca pre bezpečnosť, sa s nami stretol. Pán Avint, pána Garia, podpredseda e, vládnej inštitúcie pre transformáciu krajiny a pani Manike Gandhi, ministerka pre rozvoj detí a pre ženy to boli niektorí z našich partnerov. Boli tu viaceré výzvy. Hovorili sme o minuloročných záväzkoch v rámci samitu EU-India v marci 2016 náš tým hovoril okrem všeobecných otázkach i o posilnenom dialogu, o otázkach globálneho významu a vzájomných záujmov, v, napríklad Rusko, mier, bezpečnosť, medzinárodná spolupráca, takisto regionálna e, bezpečnosť, boj proti terorizmu, nešídrenie jadrových zbraní, kybernetická bezpečnosť, boj proti pirátom i podpora rozvoj ľudských práv, vrátanie pomoci EÚ. Zistenia z misie budú súčasťou návrhu správy pána Predu politickým vzťahom EÚ s Indiou, túto správu momentálne pripravuje. V našich diskusiách aj na tlačovej konferencii sme veľmi jasne povedali, že by sme boli radi, keby sa uskutočnil ďalší summit EU-India v roku 2017, v druhej polovici tohto roka, e, ktorý by sa mal konať v Indii a zároveň je veľmi dôležité pokračovať v rokovaniach o dohode o voľnom obchode s Indiou, o ktorom sa diskutuje už veľmi dlho. Ďalšia misia výboru AFET e, sa bude konať v Pakistane 17. do 21. apríla. Samozrejme, politické skupiny potom dostanú informácie vo chvíli, keď už bude jasný presný program. To je všetko z mojej strany. Teraz by som rád dal slovo ostatným účastníkom našej misie. Najprv pán Kristian Preda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako ste práve povedali, minulý týždeň sme boli v Najdili Musím povedať, že táto návšteva bola iná, ako sme si ju predstavovali predtým, než sme sa na ňu vydali. My sme tam boli ako taká malá skupinka zastupujúca náš výbor a musím povedať, že keďže som sa zúčastnil na viacerých takýchto navštevách, táto bola asi najhoršia, na ktorú si spomínam za posledné roky. Stretli sme sa eh, s našimi kolegami, s partnermi, ktorí sú v Indii zodpovední za vonkajšie vzťahy, napríklad s pánom Šaši Tarúrom, predsedom stáleho výboru pre vonkajšie vzťahy. A pokiaľ ide o koncepciu celej vlády v Indii, tam sme sa stretli aj s osobami, ktoré sú zodpovedné za bezpečnosť. Ale to bolo v podstate všetko. Nedostali sme možnosť stretnúť sa s nikým, kto pracuje pre ministerstvo zahraničných vecí. Nemohli sme sa stretnúť eh, s predsedom komory, hoci sme o to zažiadali. Eh, neprijal nás ani premiér, hoci ešte pred návštevou sme to mali aj začlenené ako súčasť programu a o tom programe sa diskutovalo ešte predtým, než sme na cestu odišli. Tieto osoby sa jednoducho nezúčastnili stretnutí, neboli v tom čase v Indii. Samozrejme, to sa môže stať, my sme jednoducho prišli na návštevu, prišli sme do Indie a minister zahraničných vecí bol na služobnej ceste. E, samozrejme, nechceme povedať, že minister má zrušiť služobnú cestu preto, pretože pán Preda a pán McAllister prídu do Indie, ale e, máme pocit, že sa s nami skôr nechceli stretnúť a myslím si, že to je veľmi vážna situácia. Myslím si, že ide o gesto, ktoré nevysiela veľmi dobrý signál, keď hovoríme o vzťahu medzi EÚ a Indiou. Myslím si, že je to naozaj zlý signál, že nás neprijal žiaden e, človek, ktorý by bol zodpovedný za e, zahraničné veci z pohľadu ministerstva alebo vlády v Indii. Myslím si, že v budúcnosti by bolo dobré eh, neodísť, jednoducho nevydať sa na túto cestu bez toho, aby bolo jasne potvrdené, s kým sa budeme môcť stretnúť, eh, pretože v opačnom prípade sa dostaneme do veľmi zložitej situácie. Um, my sme napríklad nevedeli, či do poslednej chvíle, či nás budú môcť e, prijať na pôde parlamentu alebo ministerstva, takže to bola naozaj pomerne komplikovaná záležitosť. Čiže toto je taká formálna stránka veci. Zároveň z pohľadu obsahovej stránky veci je dôležité spomenúť, že zo strany Indie sme si všimli um, neochotu alebo určité zdráhanie, pokiaľ ide o naše stanovisko, ide o principiálne stanovisko, ide o naše záujmy, uh, ktoré sa týkajú ľudských práv. A počas tejto návštevy sme si mohli všimnúť určité signály naznačujúce, že naši indickí partneri e, sú pomerne znepokojení a nespokojní z toho, že aj na verejnosti, na e, tlačovej konferencii sme toto uviedli, pritom všetci to vedia, všetci vedia, že naša politika v oblasti ľudských práv je nesmierne dôležitá. Naši indickí partneri teda boli týmto znepokojení a musím povedať, e, že je to určitý problém pri diskusiách o strategickom partnerstve. Pre nás je toto prepojenie s ľudskými právami v podstate inštitucionálne, Takže keď hovoríme o vonkajších vzťahoch, napríklad aj z pozície nášho výboru, to je súčasť našej práce, takže nemôžeme opomenúť pri diskusiách v rámci zahraničných vecí ľudské práva. E, takže toto sme si všimli pri diskusiách, hovorili sme aj o tomto um, konkrétnom bode, povedali sme veľmi jasne, že ľudské práva um, sú pre nás dôležité, oni nám však povedali, že to je ich interná záležitosť a že sa do toho nemáme pliesť, tak povediac. Zároveň však e, sme hovorili aj o vzťahoch s Ruskom. Hovorili sme o vzťahu so Spojenými štátmi. Chcem sa stručne vyjadriť k tomu prvému spomínanému bodu. Naši indickí partneri, teda tí, s ktorými sme sa stretli, hovorili o tom, že vzťahy s Ruskom a sankcie voči Rusku sú pre Indiu problematické a že v podstate týmto akoby e, narúšame vzájomné vzťahy, zároveň vzťah napríklad medzi Čínou a Pakistanom vnímajú ako veľmi úzky a preto je to pre nich um, a pre indické záujmy veľmi problematické. Toto oni napríklad v diskusiách spomínali. Uh, Takže si myslia, že tento mm, vzťah voči Rusku, ktorý máme a sankcie, e, prispievajú aj k zhoršeniu vzťahov s pakistanskými susedmi, e, čo je samozrejme kľúčová problematika pre Indiu. Zároveň sme vyjadrili, že sme plne k dispozícii, že máme veľký záujem na tom, aby sa vytvoril veľmi pevný vzťah medzi EÚ a Indiou. Ja to chápem tak, alebo vnímam to tak, že nás nepovažujú za partnera, ktorý by pre nich bol v súčasnosti prioritou. Ďakujem za pozornosť, pán predseda. Ďakujeme, pán predseda. Nemecku máme také príslovie, že pohár je buď poloplný alebo poloprázdny. A myslím si, že takýmto spôsobom sa dá zhrnúť to, čo ste povedali vy, napriek tomu, že obaja sme hovorili o tom istom, o tej istej návšteve. Nech sa páči, pani Olajnen. Mm. Christian hat sich ja jetzt nun Ďakujem pekne. Pán Preda sa teraz extenzívne a detailne stiažoval. Myslím, že to netreba opakovať. Ani neskore potvrdzenie e, termínom k tomu musím povedať, že to tak bolo vždy, to som zažil už aj v minulosti. E, to nebolo špecifické pre túto delegáciu. A k tomu treba ešte povedať, že po prvýkrát tri delegácie Ehm, boli v Deli v rovnakom týždni, čo znamená aj stres pre partnerov. A to by som si bol tiež e, želal lepšiu koordináciu z našej strany, obzvlášť pokiaľ ide o delegáciu EP India, ktorá z rôznych dôvodov si e, e, zvolila iný kalendár, než by to bolo optimálne pre náš výbor AFE. Chcel by som spomenúť niektoré body, ktoré pre mňa Eh, mi utkvú eh, v eh, pamäti. Takže strategické partnerstvo EU i India. Vždy sme sa oň snažili a viedli sme v diskusie, ktoré hovorili, že takéto partnerstvo tu nie je, pretože tu chýba substancia. A naozaj V aktuálnej e, geostrategickej situácii sa India veľmi intenzívne zaoberá bezpečnosťou. To je téma, e, ktorou sa zaoberajú, pokiaľ o Pakistanu, Čínu. A EÚ v oblasti bezpečnosti toho zatiaľ veľa ponúknuť nemôže, to bolo veľmi jasné že my nemôžeme byť žiadnym strategickým partnerom eh, v otázke bezpečnosti pre Indiu a preto pozerajú na Ameriku. Či to tak ostane, o tom samozrejme treba diskutovať, eh, keďže je tu nový prezident. Ehm, táto silná afinita indickej elity k Rusku, to má svoje uh, E, svoju históriu a e, čo znamená Putin 2, toto silné zdráhanie, sa keď sme spomenuli Ukrajinu, e, takže z Indii nepríde pomoc pre Ukrajinu, taký mám ja dojem. Na druhej strane sme diskutovali aj o tomto svete čoraz väč- väčšej autokracie a diktatorských systémov. Aký je Eh, význam demokracie vo svete. Tu sa spomínala aj OS, EU, eh, e India, Japonsko, aby demokracie spolupracovali aj v oblasti tých iných eh, ohrození, zvyklosti, nezávislosť médií, súdnictva, občianské partner, e, práva. Tam e, India určite je zaujímavým partnerom EÚ, pretože predsa zostáva demokraciou. A na tomto mieste e, to, Samozrejme musím spomenúť aj stretnutia z našej strany s mimovládnymi organizáciami. Tu sa opäť ukázalo, že India je krajinou mnohých e, tvári a aktuálna vláda koná inak než predchádzajúce. Veľmi rýchlo ste e, anti e, e, nacionálny, proti e, teda národu orientovaný. To veľmi často čítate v novinách, že nejaký Ehm, profesor označí nejaké médium ako ehm, protinárodné, to je teraz taká značka vlády, okolišťuje sa média mimovládnych, ehm, sloboda mimovládnych organizácií aj médií, to je fenomén, ktorý momentálne pozorujeme v mnohých krajinách. Pakistan, tu sme si vypočuli sťažnosť, že EÚ sa dostatočne jasne nevyjadruje k terorizmu e, zo strany Pakistanu, že EÚ e sa veľmi zdráha e, v prípade teroristických útokov. To by sa mali preskúmať, či je to pravda. A že Pakistan má GSP+, plus pričom e, ľudské e, práva v Pakistáne sú e, naozaj veľmi pochybné a India GSP plus nemá. To je naozaj zaujímavý bod. Pakistan je GSP plus, India nie. A keď sa pozrieme na stav v, v daných krajinách, tak vidíme, že minimálne v tejto oblasti je tu nerovnosť. A ukončím to tým, čo e, v posledných rokoch bolo v centre. E, obchodná dohoda zdá sa, že tá sa e, vzdialuje z dohľadu. Indická vláda Made in India veľmi zdôrazňuje, zdôrazňuje, aby dochádzalo k investíciám v Indii a obchod s nami nie je taký významný, aby tu za tým bol nejaký veľký tlak. Takže to určite nebude ľahký e, pôrod e, v budúcnosti. Delegácie boli trošku e, oklieštené, po Mumbai, Mumbai odpadol, takže zostali len dva dni, ale predsa len pre mňa to bolo veľmi bohaté. Bolo tam veľa diskusie. Ďakujem, pán predseda, vy ste boli vynikajúci predseda tejto delegácie. Ďakujem, Jolajden, za túto brilantnú analýzu a e, trefné popisy situácie na záver vášho expoze. Takže e, toto hodnotenie z vašej strany e, skôr odpovedá popisu, že pohár je na poli plný. Mm, vždy musíme samozrejme sa zaoberať e, prípravu dopredu, ale ako už povedal Jo Leinen, nie vždy je e, možné mať e, prísľuby dostatočne včas. No a presne treba zohľadniť, že ak tri cesty z Európskeho parlamentu sa v daný týždeň konajú v ten do Indie tiež to predstavuje určitú výzvu. Pán Bašír nie je medzi nami. ja som veľmi chcel ísť na túto misiu a bol som naozaj veľmi sklamaný, keď som víza nedostal. Ja musím povedať, že som mal také podozrenie, že nedostanem na čas víza. Aj moji kolegovia tu v tejto miestnosti e, podávali žiadosť až po mne a pritom nakoniec víza dostali. Dobre, možno niektorí nemuseli podávať žiadosť o víza, ale každopádne prečo ja som víza nedostal. Pán Preda, dajme slovo pánovi Bašírovi. Áno, samozrejme, niektoré krajiny majú vízovú povinnosť, niektoré nie, ale pán Bašír, nech sa páči. Máte slovo. Keď som sa rozprával s kolegami, ktoré eh, boli v kontakte s jeho excelenciou, hovorili sme o porušovaní ľudských práv. Ja konkrétne som hovoril o porušovaní ľudských práv v Kašmíre a práve preto som pravdepodobne nedostal víza Musím však povedať, že je veľmi veľa ľudí, ktorí pochádzajú práve z Kašmíru a žijú v Yorkshire a je mojou povinnosťou zastupovať takéto osoby. Ja chcem byť zástupcom takýchto osôb, pretože naozaj porušovanie ľudských práv v Kašmíre je na dennodennom poriadku. Používajú sa zbranie, ktoré um, spôsobujú zranenia mnohým ľuďom, používajú sa uh, rôzne typy zbraní, vďaka ktorým ľudia prichádzajú o zrak. Takže ide naozaj o um, oblasť, ktorú nikto v podstate nesmie navštevovať. Ak by ste napríklad vy chceli ísť do Kašmíru, tak by vám to určite uh, nedovolili. OSN tiež požiadalo o návštevu Kašmíru a nedostalo toto povolenie navštíviť Kašmír. Myslím si, že štát, ktorý sa považuje za poprednú demokraciu, by mal byť e, stíhaný za to, že je tu takáto oblasť, ktoré sa nedodržiavajú základné ľudské práva. Preto by sme mali um, mať možnosť položiť otázky prečo dochádza k takejto situácii a myslím si, že nie je správne, keď osoba, ktorá sa ozve, ako napríklad ja, potom nedostane víza. Ja samozrejme nechcem kritizovať vás e, za to, že ste tam išli, ale som presvedčený o tom, že India to urobila na schvál, nepovedala vám dopredu o tom, že bude takýto problém s vízami a tak e, ste o tom nevedeli. Myslím si, že ak by ste o tom vopred vedeli, že nastane takáto situácia, tak by ste sa zamysleli nad tým, či pôjdete do Indie alebo nie. Ja e, samozrejme podporujem obchodovanie s tretími krajinami a z misi, podporujem aj misie do tretich krajín, ale podobne ako môj kolega Kristian Preda povedal, súhlasím s tým, že musíme vedieť, e, aká je v danej krajine situácia predtým, než uzavrieme akúkoľvek obchodnú dohodu. Pán predseda hovoril o tom, že je dôležité posilniť spoluprácu medzi Európskym parlamentom a Indickým parlamentom, predovšetkým prostredníctvom návštev. E, v takom prípade by ale nemalo byť bránené niektorým z nás, aby sme sa dostali do krajiny, Myslím si, že práve túto problematiku by sme mali spomenúť aj v našej správe. Fakt, že mi boli um, zamietnuté víza a že som sa nemohol dostať do Indie na túto návštevu z dôvodu, že som vyjadril svoje obavy z porušovania ľudských práv v Indii. Ďakujem, pán kolega. Pripomenuli sme našim indickým partnerom, že by sme boli radi, keby sa vytvorila takáto skupina v indickom parlamente, ktorá by sa zameriavala na partnerstvo z EÚ. Zároveň sme ich pozvali, aby prišli do Európskeho parlamentu. A opäť chcem zopakovať, že nám je všetkým ľúto, že pán Bašír nedostal víza čas, nech už to bolo z akýchkoľvek dôvodov. Ešte dva rečníci, pani Zovku a pani Gil, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať eh, za váš diplomatický prístup, ktorý ste preukázali v Indii, pretože to nebolo vždy ľahké vzhľadom na okolnosti, eh, za ktorých sme absolvovali túto návštevu. Pokiaľ ide o geopolitické postavenie Indie a vzťahy z EÚ, myslím si, že to bolo, bola veľmi informatívna návšteva z tohto pohľadu. E, chcem tiež pogratulovať e, a poďakovať veľvyslancovi EÚ e, za to, akým spôsobom sa o nás postaral, aj vzhľadom na to, že prebiehali tri návštevy súčasne No zároveň chcem spomenúť, že sme mali veľmi zaujímavú diskusiu s bývalými veľvyslancami, ktorí v minulosti boli veľmi dôležitými osobami pre vytváranie politiky Indie, pokiaľ ide o vonkajšie vzťahy. A veľmi jasne hovorili o tom, že je partnerstvo s EÚ pre nich dôležité. Súhlasím s kolegom predom, že je dôležité naliehať na dodržiavanie ľudských práv. Je to úloha Európskeho parlamentu. Možno by však bolo dobré vypočuť si aj iné perspektívy partnerov. Možno im chýba e, osveta, možno by sme si mohli vypočuť, e, aké je stanovisko našich partnerov k tejto veci. Každopádne si myslím, že táto návšteva bola veľmi informatívna, bola veľmi zaujímavá. Zdá sa však, že priority Indie nie sú vždy rovnaké ako priority EÚ a vyťažili sme z týchto dvoch dní, ktoré sme tam strávili, maximum. Ďakujem. Ďakujeme. A na záver pani Nina Gil. Ďakujem, pán predseda. Ja tiež môžem povedať, že ste boli vynikajúcim predsedom našej delegácie. Um, aj vzhľadom na to, že sme mali určité ťažkosti. Um, ja som bola súčasťou dvoch delegácií a môj zážitok, moje skúsenosti boli pozitívne. Ako bolo povedané, škoda, že sme nespojili niektoré z týchto stretnutí, pretože v rámci delegácie pre Indiu sme sa stretli s niektorými ministrami. Diskutovali sme na rôznych stretnutiach, kde boli zástupcovia aj vládnej úrovne, či, alebo aj parlamentu. Takže myslím si, že tu nebol žiaden zámer aby odignorovali alebo aby nevenovali dostatočnú pozornosť Európskemu parlamentu. To si nemyslím. Pokiaľ ide o delegáciu AFED, stretli sme sa s našou partners, našim partnerským výborom. Stretnutie sa konalo, všetci boli pozvaní. Diskutovali sme na tomto stretnutí a mm, aj sme s nimi mali obed. Myslím si, že parlament nikdy v minulosti nedostal takéto pokrytie zo strany médií, tak ako tomu bolo teraz. Objavili sme sa vo všetkých eh, národných médiách, či už online médiách alebo aj eh, tlačových médiách. Rozumiem tomu, že Ehm, môže byť frustrujúce, že sme sa nestretli s premiérom, ale jasne nám povedali, že sa konajú voľby. Bol to veľmi dôležitý dátum z pohľadu volieb, práve vtedy, kedy sme tam boli, takže eh, žiadne zo stretnutí neboli ehm, na 100% isté. Myslím si, že je dôležité, aby sa tlačové konferencie konali až na konci a nie na začiatku návštevy. Zároveň si myslím, že v budúcnosti by sme sa mali uh, ubezpečiť, že nepriebiehajú takéto paralelné delegácie, pretože E, nevždy je jasné, aký je rozdiel medzi týmito delegáciami. E, nie je jasné, ktorá delegácia by sa mala stretnúť s kým, takže to je tiež dôležité vziať do úvahy do budúcna. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Bašír, naozaj je to polutovanie hodné, že nedostal víza, respektíve, že e, spracovanie víz trvalo dlhšie ako malo. Chcem však povedať, že v minulosti už nastala situácia, kedy kolegovia, ktorí verejne hovorili o Kašmíre, dostali víza. E, pán Karim, ktorý je stále poslancom, e, bol súčasťou stretnutí na najvyššej úrovni, takže si nemyslím, že e, je dobré to vnímať takto osobne. traja alebo štyria členovia naše delegácie nepotrebovali víza, ani ja som o ne nemusela žiadať. Takže by sme sa mali zamerať na pozitíva. Ja to vnímam tak, že z indickej strany sa nám dostalo oveľa lepšieho prijatia a um, videli sme ochotu z ich strany spolupracovať veľmi úzko. A dúfam, že tento jeden incident neovplyvní naše vzťahy s indickými partnermi. Je dôležité, aby sme pokračovali v našej práci, pokiaľ ide o budovanie strategických partner- partnerstiev. Thank you. No more. Ďakujem pekne. Na zozname už nemáme e, ďalších roč- e, rečníkov. Ďakujem teda pani Amzovko a e, Giel za ich pozitívnejšiu prezentáciu tejto cesty. Áno, sú tam aj body, ktoré eh, bolo vhodné krizovať, ale pre všetkým by som chcel poďakovať hlavne eh, tým indickým orgánom, ktoré eh, preukázali svoju kooperatívitu, mm, sa naozaj veľmi snažili a ďakujem aj kolegom zo sekretariátu nášho výberu. Niektoré z bodov ktoré eh, tu ale zazneli, musíme zohľadňovať, keď budeme pripravať našu cestu do Pakistánu. Obzvlášť ide o to, aby sme komunikovali s tlačou na konci cesty, nie na začiatku. Ale určité okolnosti sa jednoducho nedalo vyhnúť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme už mohli opustiť tento bod a to znamená, že naše zasadnutie výboru sa končí a bude nasledovať zasadnutie so zatvorenými eh, dvormi, dverami rozšírené pre